Pán predseda. Dobré ráno, kolegové. Dobré ráno, kolegovia. Je správa, kterou předkládá pan Kutaš. Je to vý... Prvým bodom programu je správa pana Kutaša, výročná správa z Európskej investičnej banky za rok 2009. No, ja by som chcel medzi nami privítať tiež prezidenta Európskej investičnej banky pána Filipa Majstata, ktorý sa zúčastní rozpravy. No a na úvod dostáva slovo náš spravodajca pán Kutaš na 4 minúty. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule președinte Maistat, domnule comisar. Ďakujem pekne, pán predseda Júci, vážený pán